Guten Abend. Mikrofon on. So, guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobrý večer, eh, milé kolegyne a kolegovia. Ústne vysvetľovanie hlasovania sa nebude konať priamo po hlasovaní, ale až na konci dnešného programu z dôvodu časového sklzu. A teraz budeme hlasovať o správe Kirtos, o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Máme tu menovité hlasovanie, eh, pri ktorom potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Teraz správa Kristoforu, e, mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Opäť menovité hlasovanie, opäť je potrebná kvalifikovaná väčšina. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. Teraz prejdeme k správe e, kolegu e, e, Kristoforusa. Ide o správu o odstranenie imunity kolegu Antonia Maria Pinta. Hlasujeme minúte, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz správa kolegu Zvievka. Pokiaľ ide o odstranenie e, imunity e, kolegu Ivana Makovčiča, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz správa Negresku, pokiaľ ide o uplatnenie, e, teda Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, kvalifikovaná väčšina menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Je to prijaté. A teraz správa eh, Regner eh, návrh na eh, odňatie imunity Viktora Uspaskyča. Pán Ferhovštát, nech sa páči. Uh, Ďakujem za vašu uh, sympatickú uh, podporu. Pán predseda, po diskus, empatickej diskusii s predsedom Šulcom, ktorý mi povedal, že musím intervenovať teraz a nie teda pred dvoma hodinami, by som chcel e, túto správu e, navrhnúť na vrátenie výboru v súlade s e, našimi pracovnými podmienkami. About Je tu totiž to ešte stále veľa dôležitých otázok, dokumenty Wikileaks a podobne ktoré treba prehodnotiť. Keď sme sa zabrali e, prípadom e, e, pána Siveriho, rozhodli sme sa odňať jeho imunitu, ale tak, aby jeho práca výkon mandátu nebola obmedzená. Takže išlo tu o jeho osobné slobody. A ja by som chcel požiadať výbor pre právne otázky, aby išiel touto istou cestou aj v tomto prípade, aby osobná sloboda pána úspaskyča nebola obmedzená. Nevidím preto, prečo by sme sa mali e, k nemu správať horšie než v prípade pána Severína, ktorý bol stíhaný z dôvodov korupcie, čo je e, vážnejšie. Z tohto dôvodu vás e, žiadam, aby sme hlasovali o tom, že správu vrátime naspäť na výbor. Ďakujem pekne, pán Ferhovštát. Podľa našich pravidiel tu existuje možnosť že jeden kolega sa vyjadrí za a jeden proti. Kto sa chce vyjadriť za tento návrh? Kolega Golniš. aj keď pán e, Verhofstadt je politickým odporcom, ja pevne podporujem jeho návrh Viac než 10 rokov som predsedal e, osobitnému výboru, ktorý e, e, preveroval imunitu a poverovacie listiny a pred 20 rokmi sme prijali objektívnu judikatúru ak je tu možnosť politického prenasledovania v prípade nejakého kolegu je potrebné chrániť jeho imunitu. A ja si myslím, že táto judikatúra, ktorú som ja osobne vždy dodržiaval, aj keď išlo o politických odporcov, ehm, tu som zaznamenal určitý vývoj zmenu zachovať imunitu iba tých mainstreamových poslancov. a nie e, e, v prípade tých politicky nekorektných. E, týmto by som chcel túto tému uzavrieť. Bol by som si prijal, keby pán Ferhofštát aplikoval tú istú judikatúru. Ďakujem, pán Kolniš. A, a ja som teda rozhodol, že pán Golniš bude podporovať tento návrh je aj z inej politickej skupiny, takže kto sa chce vyjadriť proti tomuto návrhu, Pán Uspaskyč mal veľa príležitostí vo svojom prípade eh, sa eh, vyjadriť a právny výbor eh, v tejto otázke postupoval veľmi opatrne, ako inak vo všetkých iných prípadoch na odnetie imunity. Už aj v minulom volebnom období sme sa týmto zaoberali. Toto je postup, ktorý je už na odvolacom súde a vždy znova a znova sme sa mu venovali e, veľmi obozretne a preto e, toto rozhodnutie je naozaj úplne zrelé a to teraz. Naozaj sme sa už dlho venovali tomuto prípadu a teraz nadišiel moment, e, že je naozaj zrelý na to, aby sa o ňom hlasovalo na plne. Ďakujem pekne, kolegyne Regner. teraz prejdeme k hlasovaniu, kto je za. Prepa, prepačte, hlasujeme o tom, kto je za vrátenie e, na e, výbor. Kto je proti? Pokiaľ vidím, je to väčšina, ale ešte to elektronicky skontrolujeme. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Budeme teraz rozhodovať o správe pani Regner. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Správa je prijatá. Teraz prejdeme k správe eh, kolegu eh, Dudana, Duda. Duda Ide o e, ochranu privilégia a imunity Gabriela Argentiniho, kto je za, proti. Zdržali sa. Návrh je prijatý. Teraz prejdeme k správe e, e, poslanca Landsbergisa o makrofinančnej pomoci Ukrajine. Máme veľa, viacero menovitých hlasovaní, takže pozmeňujúci návrh 7, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Návrh je zamietnutý. Pozmeňovací návrh 3. Hlasovanie je otvorené. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Zamietnuté návrh 8. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pôvodný text 3. Eh, Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňte návrh číslo 1. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pozmeňte návrh číslo 2. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pozmeňte návrh 4. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pozmeňovací návrh číslo 9. Hlasovanie otvorené. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pozmeňovací návrh 10. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa pôvodný e, text článku 3. E, e, Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. si na číslo 1. Kto je za? Prosím, zvihnite ruky. Kto je proti? Zamieta sa. si na 12. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté návrh 5, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Zamieta sa. A teraz hlasovanie o návrhu komisie. A prepačte, ešte návrh 6, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. To zamietnuté. Teraz návrh komisie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté e, legislatívne uznesenie. E, menovite otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Teraz správa kolegyne Kajli k výročnej e, správe o daniach, odsek 5, e, pôvodný text, kto je za, proti. To si skontrolujeme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Odsek 22, kto je za? proti, zdržali sa prijaté odsek 23, kto je za, proti, zdržali sa prijaté odsek 25, kto je za, proti, zdržali sa prijaté odsek 34, za, proti, zdržali sa prijaté odsek 37, ústny pozmeňovací návrh kolegyne Kajly, nech sa páči. oceňuje e, rýchlu e, implementáciu e, týchto správ pre banky, tak ako sa to definuje v štvrtom z návrhu v súlade so smernicou o kapitálových požiadavkách vyzýva komisiu, aby zaviedla ako ďalší krok povinné správy podľa členských štátov pre zahraničné firmy vynímajú z malé stredné podniky vo všetkých sektoroch a vo všetkých krajinách, ktorých pôsobia vrátanie nekooperatívnych eh, súdnych systémov a daňových eh, rajov vo forme okamžitej revízie eh, smernice o zúčtovaní, pričom sa zabezpečí čo najnižšia miera administratívnej záťaže. Ďakujem. Ďakujeme. Sú prosím námietky? Ak nie, tak budeme hlasovať o, odseku 37 v takejto forme. V dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté druhá časť, to je za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Overíme si to však. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej odsek 39 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti Zdržali sa prijaté druhá časť. Hlasujeme menovite. zvarom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej odsek 60. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Odsek 62. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsok 67, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, kto je za. Overíme si prvú časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Druhá časť, kto je za? Proti Nebolo to jasné, musíme to hlasovať elektronicky, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 69, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 70, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Úvodné ustanovenie M pôvodného textu. Hlasujeme menovite. tvarom hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz celé uznesenie. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Týmto sme ukončili hlasovanie. Chcem sa poďakovať eh, všetkým a chcem vás požiadať, aby tí, ktorí chcú počúvať, ostali sedieť, aby tí, ktorí nechcú počúvať, aby odišli a to čo najrýchlejšie, pretože chcem dať slovo pani Mogherini čo najskôr.